Buongiorno. Dobrý deň. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pani predsednička, pán e, predseda, Želám dobrý deň všetkým prítomným kolegom a všetkým, ktorí nás sledujú takisto E, z miest mimo Bruselu. Najskôr by som chcel si pripomenúť spolu s vami všetky obete koronavírusu. Chcem si pripomenúť aj ich rodiny, ich drahých. A takisto by som chcel pripomenúť e, všetky e, choré osoby. Želáme im, aby sa čo najskôr uzdravili. V týchto okamihoch v prvej línii boja sú naši zdravotníci. Bojujú proti tomuto vírusu a zaslúžia si našu podporu, ale aj náš obdiv a našu obrovskú vďačnosť za všetku prácu, ktorú robia a za ich veľkorysosť takisto. Pretože pracujú naozaj v dramatických podmienkach. A mm, takisto myslíme na všetkých dobrovoľníkov a všetkých, ktorí podporujú choré osoby a ľudí, ktorí teraz prežívajú ťažkú E, dobu. Toto je naše najväčšie bohatstvo, táto odvaha našich občanov. A takisto chcem poďakovať všetkým pracovníkom, ktorí sa starajú o to, aby naša spoločnosť fungovala. Či už ide o poľnohospodárov, všetkých, ktorí pracujú v telekomunikáciách, e, bezpečnostné zložky, ozbrojené zložky, ale takisto aj e, ľudia za pokladniami, eh, v supermarketoch, eh, všetci, ktorí nám umožňujú spájať sa, telefonovať, ktorí nám umožňujú blízkosť. Eh, toto sú zamestnanci z rôznych sektorov, ktorí disciplinovane a s obrovskou zodpovednosťou pokračujú v práci a nevzdávajú sa. A tým všetkým patrí naša obrovská vďaka a hlboká vďaka. A takisto si musíme pripomenúť aj všetkých občanov, ktorí robia malé, jednoduché gesta každý deň. Rešpektujú preventívne opatrenia. Kupujú napríklad svojim starším eh, priateľom a známym eh, potraviny E, telefonujú izolovaným priateľom, e, e, starajú sa o bezpečnosť najzraniteľnejších osôb. Toto sú malé, ale veľmi konkrétne gestá solidarity. A o toto sa snaží aj náš parlament. Otvorili sme naše kuchyne a denne pripravujeme tisíc jedál pre ľudí bez domova. Naše bruselské priestory príjmu 100 žien, e, ktoré sa nachádzajú v nebezpečnej situácii. A to isté robíme v Štrasburgu aj v Luxemburgu. E, našim orgánom sme dali povolenie, aby priestory parlamentu využili na e, rôzne núdzové opatrenia. A ďakujeme aj mestám, E, ďakujeme Bruselu, Štrasburgu aj Luxemburgu a ich obyvateľom. A chcem im povedať, že onedlho sa opäť stretneme a budeme všetci spoločne pracovať v prospech Európskej únie. Iniciatívy parlamentu um, sú teraz pozastavené kvôli tejto núdzovej situácii. Je to e, ťažké, ale podporujú nás všetky politické skupiny. Nikoho nevylučujeme a takisto nás podporujú aj poslanci národných parlamentov. Parlament by nemohol fungovať bez e, výnimočnej podpory našich zamestnancov a našej, našej administratívy, ktorá je veľmi odvážna a statočná. Chcem sa poďakovať všetkým generálnym riaditeľom a chcem sa takisto poďakovať generálnemu tajomníkovi nášho parlamentu a požiadať ho, aby sprostredkoval naše poďakovanie všetkým zamestnancom. E, máme tu zamestnancov, ktorých možno nevidíme dennodenne. Potom tu máme e, napríklad e, bezpečnostných pracovníkov, upratovačky. Všetci títo umožňujú parlamentu, aby mohol naďalej v takejto forme pokračovať v práci. Ďakujeme všetkým, ktorí sa snažia o to, aby parlament ostal otvorený, aby naďalej fungoval. Musíme o, preukázať, že inštitúcie sú schopné postarať sa o ľudí. Chceme, aby aj v takejto mimoriadnej situácii sa naše hodnoty rešpektovali. Nesmieme dopustiť, aby sa demokracia zastavila v týchto ťažkých časoch. Veľa treba ešte urobiť. Musíme sa aj hlboko zamyslieť teraz nad spoločnosťou, ako budeme naďalej žiť po tomto veľmi ťažkom období. Ale Európska únia sa už zaviazala, že bude príjmať rozhodnutia v spoločnom záujme všetkých európskych občanov aj počas krízy, ale aj po kríze. Po kríze ešte viac, pretože chceme, aby sme po tejto kríze boli silnejší a odolnejší ako predtým, aby sme boli ešte lepšie pripravení na výzvy globálneho charakteru, ktorý, ktoré prídu. Európska únia sa teraz snaží podporiť zdravotné systémy, aby boli k dispozícii všetky produkty a pomôcky, ktoré v zdravotníctve potrebujeme. Chceme podporovať a budeme podporovať naďalej výskum a chceme takisto zachrániť pracovné miesta. Chceme podporiť e, poľnohospodárov, rybárov, podnikateľov a zamestnancov. Iba spoločne a spoločnými silami prinesieme niečo e, našim spoluobčanom Musíme sa postarať takisto koordinovane o to, aby sme ukončili karanténu a aby sme našli nejaký spôsob, ako ukončiť krízu. A my sa obraciame pri tejto príležitosti na Európsku komisiu. Ďakujeme predsedničke komisie za to, že dnes prišla medzi nás. Musíme pripraviť koordinované a usporiadané ukončenie tejto krízy a karantén aby sme sa vyhli um, návratu vírusu. Ďalšia veľmi dôležitá vec. Naše demokratické systémy musia prežiť. Musíme počúvať občanov. My sme volení zástupcovia občanov a počas tejto plenárnej uh, schôdzi budeme hovoriť o veľmi dôležitom uznesení o koordinovanej činnosti Európskej únie e, pri boji proti pandémii. Okrem toho schválime aj ďalšie mimoriadne opatrenia. Počas hlasovania e, teda príjmeme potrebné opatrenia a takisto aj dáme k dispozícii fondy pre členské štáty, aby mohli zmobilizovať čo najviac ekonomických zdrojov. E, musíme mať teraz ambiciozne ciele, pretože naši európsky občania čakajú e, na opatrenie a na odpovede rýchlo. Chcú pokračovať vo svojom e, bežnom živote. Musíme sa teraz snažiť preto mm, byť, mm, aby sme boli užitoční, aby sme pripravili všetkým našim národom lepšiu budúcnosť. Ďakujem za pozornosť. Dnešné mimoriadne zasadnutie je otvorené. Bolo pozastavené 26. marca. E, zápisnica z 26. marca bola e, rozoslaná. Máte nejaké pripomienky? Ak nie sú žiadne pripomienky, schvaľujeme zápisnicu poslednej plenárnej schôdzy. Ehm, Prijali sme nový parlamentný kalendár na rok 2020 na poslednom zasadnutí konferencie predsedov 2. apríla. Spolu s predsedami politických skupín sme sa rozhodli, že zvoláme toto mimoriadne zasadnutie e, na dnes a na zajtra 16. a 17. apríla, aby sme odhlasovali nové opatrenia komisie, ktoré majú riešiť situáciu s COVID-19 a takisto chceme aktualizovať pozíciu Európskeho parlamentu pre boj proti pandémii. Provizórny kalendár na rok 2020 je k dispozícii aj na našej webovej stránke. O pozmenenia programu rokovania, definitívny návrh programu rokovania je k dispozícii na stránke plenárneho zasadnutia. Chcem vás ešte informovať, že som dostal 10 požiadaviek e, pre naliehavé postupy podľa mm, článku 163 rokovacieho poriadku. Chceme pridať e, následovné e, dokumenty, ktoré súvisia takisto s pandémiou a majú byť prijaté počas tejto plenárky. Nariadenie, ktoré mení e, viacročný finančný rámec na roky 2014 až 2020. 2014-2020, potom návrh opravného rozpočtu číslo 1 lomeno 2020. Návrh opravného rozpočtu číslo 2 2020. Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020. Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020 e, číslo 2056, e, mobilizácia rezervy pre nepredvídané opatrenia 2020, špecifické opatrenia, ktoré majú e, umožniť e, flexibilitu pri využívaní štrukturálnych a investičných európskych fondov, ďalej špecifické opatrenia pre boj proti epidémii COVID-2019, špecifické opatrenia pre zmiernenie dôsledkov epidémie v oblasti akvakultúry a rybolovu, zdravotnícke pomôcky No a o, takisto predkladám plenárnemu zasadnutiu o, e, tieto zmeny programu rokovania, o, e, vyhlásenie Európskej rady a e, komisie o koordinovanej činnosti v boji proti pandémii. Táto rozprava sa bude konať dnes predpoludním od 9.00. Potom uh, ďalší program na štvrtok od 9.30 do 10.30 sa bude hlasovať o uh, predložených naliehavých opatreniach a o prvom bloku pozmeňovacích návrhov uh, k návrhu uznesenia o boji proti pandémii sa bude takisto hlasovať a vyhlásenie výsledkov prvého kola hlasovania bude o 13.30. Druhé kolo hlasovania sa otvorí o 13.30, bude trvať do 14.30 bude sa hlasovať o nariadení, ktorým sa menia doplňa viacročný finančný rámec na roky 2014-2020 a o druhom bloku pozmeňovacích návrhov k návrhu uznesenia o spoločnej činnosti, koordinovanej činnosti EÚ pri boji proti pandémii. A vyhlásenie výsledkov hlasovania druhého kola bude o 17.00. Tretie kolo hlasovania <clears throat> bude otvorené o 17.00, bude trvať do 18.00, a bude sa hlasovať o treťom bloku pozmeňovacích návrhov k e, návrhu spoločného uznesenia o koordinovanej činnosti EÚ pri boji proti pandémii. A výsledky tretieho kola budú vyhlásené o 20.30. Štvrté kolo hlasovania sa otvorí o 20.30, bude E, trvať do 21.30. Bude sa hlasovať o štvrtom bloku pozmeňovacích návrhov k návrhu spoločného uznesenia o koordinovanej činnosti u EÚ pre e, boj proti pandémii. A o 22.50 budú vyhlásené výsledky a o 23.00 bude plenárne zasadnutie uzavreté. Zajtra e, sa začne rokovať o 9.00. Prvé kolo hlasovania bude o 9.00 do 10.00 a bude sa hlasovať o pozmeňovacích návrhoch k nasledovným e, legislatívnym aktom návrh e, opravného rozpočtu e, číslo 1 a číslo 2 lomeno 2020. Ďalšie hlasovanie sa bude týkať dvoch dokumentov o mobilizácii nástroja flexibility na rok 2020. Tretí dokument o mobilizácii rezervy pre nepredvídané udalosti a opatrenia Ďalej tri dokumenty o spolurozhodovaní, o, o e, opatreniach proti korone, druhý balíček a takisto e, dokument o zdravotníckých pomôckach a výsledky budú vyhlásené o 12.30. A druhé kolo hlasovania sa začne o 12.30, bude trvať hodinu a bude sa e, finálne hlasovať o návrhu opravných rozpočtov 1 a 2 potom o dvoch dokumentoch mobilizácie nástroja flexibility na rok 2020, o dokumente o mobilizácii rezervy pre nepredvídané udalosti, o troch dokumentoch v spolurozhodovaní, o balíčku e, pre boj proti korone číslo 2 a o zdravotníckých pomôckach a takisto o spoločnom uznesení o koordinovanej činnosti EÚ pre boj proti pandémii a výsledky budú vyhlásené o 16.00. Tretie kolo hlasovaní o pozmeňovacích návrhoch a e, takisto o e, ďalšom návrhu prípadnom e, pre uznesenia. Um, toto kolo rokovaní by sa mohlo eventuálne konať od 16.00 do 17.00 a potom štvrté kolo hlasovaní o pozmeňovacích návrhoch a o ďalšom návrhu uznesenia. E, to by sa eventuálne mohlo konať od 19.30 do 20.30. Výsledky by sa potom vyhlásili od 22.30 a zasadnutie bude ukončené od 23.00. Má niekto výhrady? Ak nie, tak sme e, prijali program rokovania v pozmenenom znení. A chcel by som vás ešte informovať, že o 9.30, čiže o chvíľku, otvorím prvé kolo hlasovania a hlasovať sa bude dať od 9.30 do 10.30 a všetky dnešné hlasovania budú menovité hlasovania. Poslanci si budú môcť overiť e, svoje hlasovanie aj výsledky v dokumente, ktorý bude dnes zverejnený na webovej stránke parlamentu. A teraz pristúpime k vyhláseniu e, Rady a komisie o pandémii COVID-19 a o dôsledkoch pandémii. Teraz dostáva e, slovo pán predseda rady Charles Michel. Nech sa páči. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som sa vyjadril pri príležitosti tejto diskusie, ktorá je dôležitá, pretože prejavom života európskej demokracie aj za týchto ťažkých okolností, bezprecedentných výnimočných okolností. Ako ste povedali, je úplne prirodzené, že prvé slova sa týk, e, budú týkať podpory. Podpory tých, ktorí priamo alebo nepriamo sú nejak postihnutí touto krízou, týmto vírusom, ktorý zautočil nielen na Európu, ale na celý svet. A ako ste povedali, chcem sa poďakovať, e, vyjadriť ďakú všetkým spoluobčanom a spoluobčankám, pre všetkým v Európe, ktoré sa zmobilizovali preto, aby akceptovali také mimoriadne obmedzenia, obmedzenia zásadnej slobody, niečo, čo je zásadné, čo sa týka e, každého z nás veľmi <clears throat> osobne. Takisto by som chcel povedať, že pre tých, ktorí ešte stále pochybujú, jediná možnosť, ktorú máme, ktorá v podstate je akýmsi základom, ktorý spája občanov a e, spája Európu so zvyškom sveta, E, tieto aktivity sú spoločné, musíme ich príjmať spolu, európske inštitúcie spolu príjmajú iniciatívy. Chcel by som sa s vami podeliť o zopár informácií, aby som poukázal na to, ako okrem Európskej rady aj spolu s členskými štátmi môžeme zobrať svoje plecia určitú zodpovednosť. Videokonferenciou boli zorganizované tri Európske rady, aby sme reagovali na tento vírus a aby sme konali a zlepšili významnou mierou každodenne spôsob koordinácie koordinovania akcií a spolupráce medzi európskymi štátmi. Prvou ambíciou, keď sme zisťovali v podstate, aký rozsah má táto kríza, prvou ambíciou bolo obmedziť šírenie vírusu a teda prijať opatrenia aj s obmedzeniami na hraniciach, ktoré majú v podstate dopad na jednotný trh a zmobilizovať e, a podporiť našich výskumných pracovníkov, ktorí sa mobilizovali, aby hľadali terapiu, aby hľadali vakcínu. Ehm, v rámci G20 v spolupráci s Európskou komisiou sa snažíme mobilizovať tieto aktivity a podporiť výskumných pracovníkov napríklad cez konferenciu, ehm, ktorou sa získajú finančné prostriedky, aby čo najskôr sme mali opatrenia na to, aby sme na vedeckej úrovni mohli ehm, nájsť terapiu a nájsť vakcínu. Veľmi konkrétne, veľmi priamo posledná Európska rada rada dala dvojitý mandát predsedovi komisie a predsedovi Európskej rady, aby sme spolupracovali na akési cestnej mape, ktorá sa týka na jednej strane prípravy odporúčaní princípu osvedčených postupov, aby sme podporili maximálnu koordináciu európskych členských štátov a sa postupne budeme dostávať do e, štádia vystúpenia z tejto krízy a podstupného odborávania opatrení a obmedzení ktoré sú samozrejme prevedlivé v každom členskom štáte. V každom členskom štáte sú iné. Druhá časť tohto mandátu sa týka e, myšlienky, aby e, vlády mali spoločnú stratégiu, aby sme postupne, z krátkodobo aj dlhodobo, vedeli vypracovať stratégiu naštartovania hospodárstva a transformácie hospodárstva, si dovolím povedať. Pretože som presvedčený o tom, že všetci, ktorí si príjmú ponaučenia z tejto krízy, e, s tým ponaučením je aj to, aby sme efektívnejšie, silnejšie lepšie spolupracovali a mali lepšie kapacity spolupráce a nastavili e, rozbeh ekonomiky inak. Chcel by som sa s vami podeliť o tom, e, ako e, si predstavujeme také štyri kapitoly, aby sme otvorili túto diskusiu a prijali určité opatrenia spoločne. Prvou prioritou podľa mňa, ak máme uspieť v takejto stratégii obnovy hospodárstva, to je určite jednotný trh. Ako sa dá obpraviť, obnoviť vnútorný trh, čo najskôr jednotný trh. Nejde iba o to, ide o to, ako bude možné posilniť, prehlbiť vnútorný trh, pretože to je naša prvá e, taká e, zásadná sila na európskej úrovni a bude zásadné zvážiť to, že Európska digitálna agenda a ekologický dohovor podľa mňa nikto nespochybní, že toto bude naša prvá priorita, bude to prvá silná páka, ktorú máme na to, aby sme v najbližších mesiacoch, v najbližších rokoch boli úspešní. Takisto si myslím, že bude zásadné, aby sme e, vybudovali silnú priemyselnú stratégiu a aby sme zároveň e, rozmýšľali o síle sieti malých a stredných podnikov. To je takisto silný pilier. Je dôležité, aby sme podporovali a naďalej podporovali naše malé a stredné podniky, aby sme im dali možnosť vybudovať silnú stratégiu do budúcna. Takisto si myslím, že e, obehové hospodárstvo, táto myšlienka by sa mala ďalej rozpracovať. Sú tu konkrétne silné návrhy, o nich v Európskom parlamente sa už diskutuje pomerne dlho, e, oznámila to Európska komisia, pretože táto sila vnútorného trhu E, kapacita rozvíjať obehové hospodárstvo, e, digitálna agenda, transformácia, klimatické zmeny, to sú všetko príležitosti, ktoré nám dajú možnosť mať strategickú nezávislosť Európskej únie. A preto si myslím, že e, medzinárodné aspekty musia byť zvažované, musíme byť aktívni európsky, na európskej úrovni a musíme mať aj tento medzinárodný aspekt. Druhý dôležitý bod Druhý dôležitý bod je samozrejme možnosť mať silnú stratégiu a investovať masívne, vo veľkom. Je to ten aktuálny prístup, samozrejme s národnými špecifikami, ale aj s európskou ambíciou. A je jasné, že budeme naďalej pokračovať v našich politických snahách, aby sme sa dohodli o najbližšom európskom rozpočte. Už sme o tom hodne diskutovali za posledné týždne a mesiace. Je to veľmi ťažká téma, ale možno, že toto je jedinečná príležitosť tých najbližších 7 rokov. Ako bude možné s týmto európskym rozpočtom dať určité nástroje, určité možnosti aby sme mohli rozvinúť silnú stratégiu, ktorú potrebujeme pre našu spoločnú budúcnosť. Európska investičná banka je takisto veľmi dôležitým nástrojom, ktoré môžete využiť. Viete, že e, e, ešte pred koronavírusom niekoľko týždňov som trval na tom, aby sa zvýšil, navýšil kapitál Európskej investičnej banky, aby mala väčší pákový efekt, aby posilnila investície. A jasné, že keď sa jedná o investície, tak e, tu je zásadná solidarita spolu s vnútorným trhom, pretože to bude veľmi dôležité e, vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky, aby všetky európske členské štáty, aby všetci európsky spoluobčania mohli spolu s rovnou ambíciou sa pustiť do tejto snahy, aby sme zvládli túto výzvu, pred ktorou stojíme. Tretí bod, ktorý by som chcel spomenúť, je takisto pre nás dôležitý, je to externá aktivita Európskej únie E, geopolitické ambície Európskej únie je dôležitejšie viac ako kedykoľvek predtým, aby sme presadzovali naše hodnoty, o ktorých sme presvedčení, aby sme chránili naše záujmy, ktoré sú vystavené e, náporu za posledné týždne. A tieto externé aktivity, tu sme presvedčení o tom, že sa musíme veľmi špecificky zamerať na snahy, vzťahy s africkým kontinentom. Už sme mali viacero s africkými lídrmi a európskymi lídrmi spoločne vyjadrili silnú ambíciu krátko aj strednodobu, aby sme podporili zdravotnícky systém na africkom kontinente, aby sme opäť otvorili diskusiu o zadlženosti, ktorá je veľmi veľká na africkom kontinente a zároveň, aby sme v stredno aj dlhodobom horizonte mali ambície investič- eh, inteligentných investícií v rámci partnerstva spoločných záujmov s Afrikou E, samozrejme je tu digitálna agenda, musí to byť koherentné aj s ekologickou dohodou, so zmenami klimatickými. Ja som presvedčený o tom, že je tu spoločný záujem a musíme mať e, spojenectvo, musíme zmobilizovať tieto aktivity v najbližších mesiacoch a rokoch. A potom štvrtý bod, ktorý by som chcel spomenúť, to je požiadavka položiť si otázku o európskej správe a riadení, o, položiť si otázku, ako je Európska únia odolná, ako môžeme neskôr vylodiť dôsledky z tejto krízy, tak aby sme v budúcnosti boli silnejší, aby sme zlepšili rozhodovacie procesy, aby sme zlepšili procesy spolupráce. Ja mám pocit, že to, čo tu bolo oznámené, o tom ste diskutovali, táto konferencia o budúcnosti Európy, možno v najbližších týždňoch či mesiacoch, keď tu bude kapacita naozaj sa pustiť do tejto ambície, že tu sa vytvorí politický priestor, demokratický, nie len cez európske inštitúcie, ale by sme umožnili aj európskym spoluobčanom, všetkým, ktorí o to majú záujem, aby sa zúčastnili na tejto spoločnej ambícii. Ako môžeme spoločne vyvodiť dôsledky z tejto krízy a Samozrejme, tu je ambícia uspieť stratégii transformácie, stratégii obnovy oživenia. Tu je dôležité, že hodnoty, na ktorých stovia Európska jednota, jednota, solidarita, sloboda, že tieto hodnoty musia byť tým východiskom musia byť e, e, tým, čo osvetlí našu cestu, pretože do tejto situácie sa musíme riešiť túto situáciu, túto kapacitu, musíme zdvihnúť hlavu, dostať sa nad hladinu práve na základe týchto hodnôt, ktoré, na ktorých stavia Európa, na ktorých e, to je tá hnacia sila. Stoja pred nami mnohé výzvy a myslím si, že európska história poukázala na to, že vždy, keď sme vystavení niečomu, čo je to najhoršie, čo je, sa nám zdá neprekonateľné, e, často nájdeme zdroje, nájdeme stroje na to, aby sme sa e, dali dohromady, ťahali za jeden povraz, aby sme boli kreatívny, čo bude potrebné, samozrejme, nikto o tom nepochybuje. Sú tu rôzne názory, rôzne citlivé veci. E, ale som naozaj presvedčený o tom, že s optimizmom, s odhodlaním a s touto obrovskou chuťou e, žiť európsku demokraciu, fungovanie európskej inštitúcie, ktoré zaručujú legitímnosť tejto európskej ambície, že spolu budeme mať kapacitu a posunieme sa vpred do budúcna. Určite sa môžete spolahnúť na mňa, na Európsku radu, aby sme viedli úzky dialog s vašim zhromaždením, s Európskou komisiou. Ďakujem za e, vaše uznesenia, ktoré dobre ohraničujú ten perimeter, ktorým sa máme pustiť v stredno a dlhodobom horizonte. A môžete sa takisto zohľadniť aj európsku realitu realitu 27 členských štátov, a, ktoré sa zúčastňujú a ktoré sa všetci pokúsime posunúť sa správnym smerom vpred. Ďakujem, pán predseda rady. Otváram zároveň aj hlasovanie. Otváram teda prvé kolo hlasovania a zároveň dostáva slovo pani predsednička von der Leyen. Pani predsednička komisie, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem, uh, pán predseda parlamentu, pán predseda rady, dámy a páni, poslanci a poslankyne. Chýbajú nám primerané slova, aby sme mohli vyjadriť, ako trpí Európa a ako strašne trpí celý svet. Myslíme teraz na všetky obete a modlíme sa za pozostalých ktorí prišli o svojich blízkych. Nikdy nezabudneme na to, čo sa stalo a budeme si pripomínať každého. Budeme si pripomínať neustále Julie. Bola to mladá francúzska, ktorá mala celý život ešte pred sebou. A takisto budeme myslieť na Jana, ktorý sa vždy uh, zasadzoval za svoje hodnoty. Gino, talianský lekár, ktorý sa vrátil z dôchodku, aby zachraňoval životy ľudí. Budeme si navždy pripomínať e, neuveriteľné gesto Suzany, ktorá tu v Belgicku nechala svoj respirátor mladším. Takisto Francis, ktorá sa rozúčila so svojím bratom v Írsku iba cez nemocničné okno. Takisto nová mamička z Poľska, ktorá už neuvidí vyrastať svoje dieťa a španielský tréner fotbalový, ktorý už nikdy nezrealizuje svoje sny. Na týchto ľudí nikdy nezabudneme. Budeme vždy na nich pamätať, na tieto matky, otcov, sestry, bratov, e, mladých, aj starých, e, z, zo severu, z juhu, z východu aj zo západu. Budeme vždy spomínať na našich priateľov a susedov, ale aj na tých, čo sú ďaleko od nás. Budeme spomínať na všetkých, eh, ktorí plakali. Každý tento osobný príbeh nám láme srdce a budeme vždy pamätať aj na ich odvahu a e, prevezmeme ich odvahu a Európa sa bude snažiť e, zachrániť teraz čo najviac životov. Nemôžeme prekonať pandémiu, ktorá je v takomto veľkom rozsahu a takáto rýchla bez toho, že si povieme pravdu. Pravdu o všetkom, o vede, o číslach, o tom, ako to bude vyzerať potom, ale o tom, čo budeme robiť teraz Musíme si povedať pravdu, nikto na to nebol úplne pripravený. A naozaj sme nepomohli Taliansku, keď túto pomoc potrebovalo. Áno, a teraz je pravdou, že Európa ako celá sa úprimne ospravedlňuje. Ale len povedať, že lutujeme, nuž to nestačí. Pravdou je tiež, že Netrvalo dlho, kým sme si všetci uvedomili, že musíme chrániť jeden druhého, aby sme chránili seba. A pravdou je, že Európa sa teraz stalo, stala srdcom solidarity. Skutočná Európa povstáva a teraz bojujeme jeden za druhého, keď to najviac potrebujeme a lekári e, z Rumúnska a Polska zachraňujú život. V Taliansku tiež ventilátory z Nemecka sú v Španielsku, e, tiež respirátory z Česka sú vo Francúzsku, videli sme um, medicínske produkty, ktorý, ktoré z Lotyšska, z Dánska idú do Taliansko. A naozaj e, každý, každý všetky, všetky zariadenia e, prichádzajú od tých, ktorí to vedia poskytnúť tým, ktorí to potrebujú. A na toto som hrdá samozrejme. Určite byť, možno niektorých ešte obviňovať a niektorí potom využívajú po, populizmus na to, aby využili nepopulárnu pravdu. Toto musíme zastaviť. Musíme mať, musíme mať tú odvahu, aby sme hovorili pravdu, aby sme bojovali jeden za druhého, pretože toto bude naša Európska únia a zajtra bude taká silná, ako ju posilníme dnes. A keď potrebujete inšpiráciu, demokraciu. Pozrite sa na to, ako ľudia v Európe sa zomkli, ako propagujú e, humanitu, ako majú túto schopnosť solidarity, ako podporujú tých, ktorí dodávajú potravinu, potraviny, ako sa tlieska na balkónoch a tiež firmy menia svoje produkty na to, aby vyrábali masky a to, čo je potrebné a tiež v Portugalsku. Ľudia šijú eh, š, šijú masky pre svojich e, susedov a sedemročný klavirista skomponoval sonátu na potešenie pre svojich susedov. Takže ďakujeme lekárom, sestričkách. Toto sú ľudia, ktorí vyšli s modrinami z tohto boja, ale bojujú v tomto tragickom boji. A im pomáhajú um, umierajúcim a chorým, keď ich nemôže pomôcť vlastná rodina. Teda sú tu tí, ktorých musíme chrániť, aby oni mohli chrániť nás. A na toto sa zameriavame a preto máme spoločné zásoby medicínskych produktov, preto investujeme do spoločného výskumu na vakcínach a preto e, pracujeme centrálne lokálne, aby sme sa posilnili a preto máme tým najlepších expertov z celej Európy, aby eh, pravidelne zdieľali svoje vedomosti, aby chránili životy a preto, eh, preto sme zrušili clá na tieto medicínske zariadenia z tretich krajín. A tu sme slúbili niečo jednoduché, ale veľmi veľké. Každé euro, ktoré máme k dispozícii, využijeme na to, aby sme chránili životy, aby sme e, chránili životy Európanov a preto sme navrhli, že všetky prostriedky, ktoré sú v súčasnom rozpočte ešte dostupné, poskytneme do núdzového programu, aby tieto 3 miliardy eur boli investované tam, kde ich potrebujeme. Ochranné prostriedky, respirátory a, musíme pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú, aj tým, ktorí sú v utečeneckých táboroch. A preto všetky peniaze, ktoré sú aj v štrukturálnych fondov, budeme investovať do týchto prostriedkov, aby sme to mohli nasadiť vo všetkých regiónoch regiónoch, tam, kde je to najviac potrebné, nezávisle od ostatných bariér, ako napríklad spolufinancovanie, horná hranica alebo kof- kofinancovanie. Tento balík, o ktorom dnes budeme hlasovať, tu Európa už ide na hranice svojich možností a tento istý princíp sa uplatňuje aj na ochranu živobytia ľudí. Áno, mali sme už aj predtým e, hospodárske krízy, ale nikdy sme nemali e, takýto hospodársky shutdown ako teraz. Nemôžeme nikoho obviňovať a každý bude potrebovať podporu. Musíme zaviesť bezprecedentné opatrenia, aby naša ekonomia potom, keď toto všetko prejde, pokračovala. Tu tiež potrebujeme uplatňovať tie tie skutočné opatrenia. Za posledné týždne Európa urobila oveľa viac ako za posledné roky e, krízy. Naozaj sme zaviedli najflexibilnejšie opatrenia všetkých čias. Tiež sme vyčlenili 1 milión eur na spoločnosti 1,2 miliardy pre e, grecké malé stredné podniky, ďalšie milióny pre e, portugalských rybárov, Belgicko, Lotyšsko, Litva, všetky všetkých sme podporovali a naozaj e, sme zrušili aj pravidla paktu rastu a stability. Tiež nám pomohla Európska centrálna banka. Toto nám naozaj pomôže v dosiahnutí fiskálnej a finančnej e, sily. A teraz tu máme viac ako ďalších 500 miliárd e, eur, ktoré budú poskytnuté tým, ktorí to budú potrebujú a ja by som naozaj chcela vyzvať všetky členské štáty, aby využili tieto nové režimy financovania na to, aby zabránili veľkému riziku e, nezamestnanosti. Budeme mať tu 100 e, miliónov, aby sme využili pre tí, ktorí potrebujú túto pomoc. A e, táto, e, toto pomôže tým, ktorí potrebujú zaplatiť svoje e, je to program Súre, teda je potrebné zaplatiť svoje dlhy a tiež nájomné, ale je to aj výraz solidarity. Tie členské štáty, ktoré môžu, tie pomôžu tým krajinám a tým, ktorí sú tým najviac dôležití. A výsledkom e, bude európska kolektívna reakcia a to, bude, e, to budú viac ako 3 e, triliardy eur. Čiže toto bude veľmi dôležité, ale vieme, že budeme potrebovať ešte viac, oveľa viac, pretože toto bude trvať dlho a celý svet zajtra bude vyzerať úplne inak ako ako ho poznáme, ako sme ho poznali včera. Vážení poslanci, som presvedčená, že vy nám pomôžete pri tvorbe tohto nového e, sveta a využíme tento pionierský duch a tiež Tiež by som chcela využiť jednu vetu z manifestu, ktorú e, napísali vizionári Ernesto Rossi a Altiero Spinelli. To boli otcovia zakladatelia ktorí mm, písali, keď píšeme, z, písali to z väzenia na izolovanom ostrove uprostred vojny a tieto slova uspokojenia nám zaslali. Prišla tá doba, kedy musíme všetky staré bremená hodiť cez palubu, aby sme boli pripravení pre nový svet, ktorý bude tak rozdielny od toho, čo sme si predstavovali doteraz. Vážení priatelia, tá, táto chvíľa nastala znova. E, tá chvíľa, kedy musíme zabudnúť na staré rozkoly a rozdiely a aby sme opustili svoje zákopy a naše zákopové pozície pozície a aby sme využili všetky sily na to, aby sme vytvorili spoločného ducha a začiatkom bude, keď naše hospodárstvo eh, bude pevnejšie a odolnejšie, musíme ho takým vytvoriť a budeme potrebovať dôveru, odvahu a solidaritu. Bude to si to vyžadovať aj značné investície. Budeme potrebovať Marshallov plán pre obnovu Európy a budeme musieť s tým začať i hneď. A je tu len jeden jediný nástroj, ktorý na to máme. Eh, ten teda to je dôvera všetkých členských štátov, to už máme. Eh, potom musíme reagovať rýchlo, transparentne a eh, toto bude nástroj, ktorý vydrží aj do budúcnosti kohézia, investície a toto je európsky rozpočet. Európsky rozpočet bude eh, tou matkou nášho, našej obnovy a preto ten ďalší rozpočet na ďalších 7 rokov musí byť naozaj iný, ako sme si ho e, predstavovali. Tak, ako to povedal Spinelli, musíme využiť e, tú silu celého európskeho rozpočtu, aby sme podporili tie veľké investície na jednotnom trhu po korone. E, takže tento, tieto investície musíme zamerať na tie prvé naozaj rozhodnutie nasledujúce roky obnovy po korone a a e, naozaj sú hospodársky otrasené veľmi a značne tie zdravé podniky. Takže aj VFR nám umôže, umožní ďalšie masívne investície a takto naša obnova povedie k odolnejšej zelenej a digitálnej Európe. A preto nie len podporujeme, ale musíme zmeniť formu našich podnikov, bude si to vyžadovať e, investície do e, digitálneho hospodárstva, infraštruktúry, aby sme boli nezávislejší, aby sme tieto príležitosti využili. A tiež to bude vyžadovať zdvojnásobenie našej stratégie do Európskeho zeleného dílu. A vieme, že keď keď sa budeme venovať obnove, tak ani globálne oteplovanie sa nám e, nezníži. Takže budeme musieť hľadať nové projekty, do ktorých budeme investovať a to bude kľúčové, modernejšia, obehové hospodárstvo a toto podporí našu odolnosť a toto sa minimálne musíme použiť z tejto kríze. Tiež širokospektrálne inovácie potrebujeme, trvalou udržateľnosť udržateľnú výrobu potravín a tiež prírodné zdroje. To bude oveľa dôležitejšie ako doteraz a to nie je dobre len pre naše hospodárstvo, to nie je dobre len pre naše životné prostredie, ale to zníži závislosť tým, že budeme diverzifikovať a skracovať naše dodavateľské reťazce. Musíme si uvedomovať aj realitu. Pri cenovej asymetrii to nepomôže že a obnove. Pretože tu nemáme len vírus, ale máme tu aj hospodárske šoky a niektoré e, tieto regióny budú dotknuté viacej a preto koheznosť, kohezia a konvergencia bude oveľa dôležitejšia ako v minulosti. A tiež politika jednotného trhu a kohezná politika sú v podstate jedno a to isté, pretože potrebujeme prosperitu v celej Európskej únie Vážení poslanci, toto je Európa, ktorá, myslím si, môže vzísť z tejto krízy. E, musíme chrániť životy, ale aj živobytie našich ľudí. Musíme vytvoriť Európu, ktorá bude odolnejšia, zelená, digitálna, ktorá spoločne investuje do svojej budúcnosti. A toto je dôležité. Toto je spôsob, ako sa dostať k tejto obnove. Musíme nájsť svoju cestu a táto kríza určite redefinuje našu politiku, geopolitiku a v tomto novom svete Európa bude potrebovať aby e, sme stali pri sebe v dobrom aj zlom. A musíme sa zamerať na, svoju, na svoje pôvodné hodnoty, na svoju humanitu. A viem, že sa nám to podarí. Vážení poslanci, Áno, po každej burke znova vyjde slnko. A keď my sa dnes budeme e, zasadzovať za Európu odváhou, dôverou a solidaritou, viem, že e, zajtrajšie slnko bude jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Nech žije Európa. Grazie, Ďakujem pani predsednička. A teraz si vypočujeme zástupcov politických skupín. V tejto fáze e, máme možnosť sa spojiť s niektorými predsedami politických skupín. Dúfam, že naše spojenia budú fungovať a že si aj odskúšame týmto nové spôsoby práce, nové mechanizmy, pretože toto všetko je zatiaľ nové. Pán predseda González Pons za e, skupinu EPP. Ďakujem, milá Uršula. E, drahý David, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli e, fyzicky medzi nás. Parlament nesmie zatvoriť. Musíme pokračovať v práci. Tak ako požiadnici či ľudia v obchodoch. Parlament je dôležitý v takejto e, dobe pandémie. Je to mimoriadná doba pre štáty a parlament je ako si nemocnicou demokracie. Sme tu dnes, zastupujeme milióny občanov, ktorí sa nás pýtajú, ktorí sa zamýšľajú nad tým, kde sme boli, keď to celé začalo. Ja by som povedal, dobre, no mohli sme konať skôr, mohli sme e, zasiahnuť rýchlejšie, mohli sme konať spoločne, áno. Čiže Musíme sa za toto meškanie ospravedlniť. EU inštitúcie e, nemôžeme obviňovať e, za túto krízu, ale mali sme to očakávať, mali sme konať rýchlejšie. A, e, a takže je dobré, aby sme sa ospravedlnili. Je správne ospravedlniť sa, pretože ľudia umierali E, sú to obete a pritom nie je vojna. E, nezáleží na tom, odkiaľ prišiel ten vírus, či z Číny, alebo keď bol prišiel od inakiaľ. Nemali by sme si klamať a tvrdiť si, že do leta to všetko prejde. Včera v Španielsku e, sme zistili, že asi 5000 mŕtvych ľudí nebolo zaregistrovaných. Boli to všetky tí ľudí, starí ľudia, ktorí zomreli doma alebo v domovoch dôchodcov. Potrebujeme viac testov. Ak bude viac testov, tak budeme mať viac informácií, väčšiu evidenciu. Ale e, nenamýšľajme si, že tento e, vírus e, jednoducho sa bude uberať tou cestou najlepšieho scenára. Bude to ten najhorší scenár. E, Eh, že sa nevráti na jeseň. Určite bude pokračovať a ten vírus bude aj na jeseň. Eh, môžeme, možno, dovtedy budeme mať vakcínu, ale zatiaľ ešte nemáme. Druhá vlna eh, chrípky v roku 2018 bola horšia ako tá prvá. Mysleli sme si, že, že Európa zaplatila cenu a potom sa to rozšírilo do Afriky, na východ. A chcem ti povedať, že my ako politické európsky predstaviteľ predstaviteľa nemôžeme čakať ten najlepší scenár, musíme sa pripraviť na ten najhorší. V Číne e, boli tisícké úmrtí, ale v Španielsku e, máme 18 tisíc mŕtvych a ďalších ešte počítame. E, v Taliansku viac ako 20 tisíc Taliansko a Španielsko majú jedne z najlepších zdravotníctiev na svete. A čo je tá situácia? Ako to vyzerá v Číne? Na čo sa tu pohrávame? Tie štyri problémy sú apokalypsa, koronavírus, nezamestnanosť, národný populizmus a klamstva. Klamstva zabíjajú rovnako ako vírus v Európe. E, klamstva e, v podstate vlastne, e, to zabilo generáciu našich rodičov. Všetci mali pocit, že rada sa tvári, ako by sa nič nedialo. Ale úprimne povedané, jednotný trh je naozaj prioritou rady aktuálne? Naozaj vlády sa snažia zistiť a podporiť trh, alebo sa snažia len získať viac, čo najviac peňazí z Bruselu a posudzujú, kto dostal viac peňazí a kto menej. Musíme byť Európania, e, musíme sa stretávať v Bruseli, nemáme sem prichádzať len na to, aby sme obhajovali národné záujmy. To je nacionalizmus. Aj keď premiéry si možno myslia niečo iné, samozrejme, všetci sa bojíme smrti. Vírus nerozlišuje medzi štátmi, tak potom aký má zmysel to, aby národné vlády teraz rozlišovali medzi sebou e, podľa národnosti, koľko mŕtvych. E, pán predseda Európskej rady, e, teraz je ten čas, kedy musíme konať na, postavila nemocnicu e, rýchlejšie, ako trvalo Európskej rade nie sa stretnúť, ale dohodnúť sa, že sa stretnú jednoducho nefungujeme efektívne. Je potrebné teraz povedať, že aj Európania a ukázať, že Európania vedia byť efektívni, že vieme e, byť patriotmi, vieme byť etickými, vieme sa správať ľudský Je čas, aby sme ukázali teraz, že hranice nikdy nie sú riešením. Ak Európska únia nedokáže riešiť takúto pandémiu, e, má to dopad na celý kontinent. A potom aký zmysel má Európa? Teraz, teraz rada musí konať. EPP podpísalo uznesenie. Snažili sme sa dosiahnuť konsenzus a dúfam, že budeme príkladom pre Radu. Európska únia je veľkou nádejou miliónov Španielov vzhľadajú k nej, či už tí, čo umierajú, alebo tí, ktorí sú infikovaní e, vírusom. Všetci v Európe, nenechajme populistov vyhrať, nenechajme nacionalistov vyhrať, nenechajme klamárov vyhrať. Španiel africká chrípka e, zabila viac ľudí hladom ako teplotou. Ďakujem a teraz sa pozrieme, či sa e, spojíme s pani Garcia Pérez. Dúfajme, že bude prepojenie fungovať. Irače, nech sa páči, máš slovo. Gracias, presidente Sassoli, presidenta von der Leyen, presidente Michel. Permítame que las primeras palabras. Ďakujem za slovo, pani predsednička von der Leyen, pán predseda Michel. E, prvé slova tejto plenárky boli venované obetiam e, vírusu COVID-19 a všetkým, ktorí teraz e, sú doma a snažia sa zotaviť. Je to zároveň ale aj poďakovanie všetkým profesionálom, ktorí neúnavne pracujú pre ostatných a riskujú aj svoj život. Ďakujeme zdravotníckému personálu a ďakujeme aj poriadkovým službám, všetkým, ktorí pracujú v poľnohospodárstve, v doprave, v supermarketoch a samozrejme v nemocniciach a v domovoch dôchodcov. Ďakujeme veľmi eh, všetkým týmto pracovníkom. Nachádzame sa na krížovatke. Táto pandémia nás zasiahla e, spôsobom, mm, aký sme neočakávali, pretože to zmenilo náš každodenný život, našu slobodu pohybu a nevieme ešte, ako bude vyzerať naša budúcnosť. Sú to veci, ktoré nevieme kontrolovať, ale niečo predsa len máme vo svojich rukách. Um, budúcnosť teraz závisí od rozhodnutí, ktoré príjme Európa. Na začiatku tejto krízy sme videli, e, že niektorí mali egoistické postoje a nacionalistické prejavy, ale potom postupne krok za krokom Európska únia sa začala zjednocovať a začala príjmať solidárne opatrenia. A preto to presne existuje Európska únia. Od druhej svetovej vojny odkedy bola Európa zničená úplne, sme začali myslieť inak. E, zrodila sa Európska únia, aby sa e, odstránili rozdiely a e, súperenie medzi štátmi. Čaká nás veľká kríza, porovnateľná s veľkou hospodárskou krízou. Potrebujeme teraz niečo ako Marshallov plán. Nebude stačiť iba zvýšenie rozpočtu. Potrebujeme skutočnú stratégiu pre investície, aby sme zaručili budúcnosť Európe. No a v tomto okamihu musíme mať veľké ambície, musíme obnoviť Európu na nových základoch. Táto kríza e, poukazuje na to, že existujú veľké sociálne nerovnosti a aj obrovské rozdiely medzi regiónmi a teritoriami. A nemôžeme si dovoliť, aby sa tieto priepasti ešte zväčšili po kríze. Potrebujeme teraz silnú verejnú moc, aby e, sme boli schopní ochrániť všetkých. Musíme posilniť verejné politiky, e, počnúť sa zdravotníckou politikou, musíme chrániť milióny Európanov, ktorí teraz strácajú prácu a nevedia, ako e, prežijú do konca mesiaca, ako zaplatia byty. Potrebujeme teraz silnú a solidárnu Európu. Eurozóna musí byť vybavená mechanizmami, aby mohla riešiť finančné dopady krízy. A toto samozrejme si vyžaduje aj zdieľanie časti dlhu Európanov. Potrebujeme dlhopisy pre obnovu, obnovu ekonomiky. Ehm, a zároveň samozrejme ale musíme rešpektovať životné prostredie a musíme ďalej pracovať na digitalizácii ekonomiky. Táto kríza nám ukázala, že musíme dať technológiu k dispozícii všetkým podnikom a všetkým občanom bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, pretože teraz musia vďaka tejto technológii často pracovať, um, učiť sa doma a tak ďalej. V týchto dňoch väčšina detí a študentov uh, um, sa musí učiť doma, ale nie všetci majú možnosť uh, sledovať vyučovanie cez internet. Už dlho sa hovorí o zelenom európskom pakte a takisto aj o európskych dlhopisoch, o eurobondoch. O tom sa hovorilo už počas hospodárskej krízy, ale teraz tieto nástroje naozaj potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým. Teraz nemôžeme sklamať. Musíme to napísať čierne na bielom do uznesenia, o ktorých rokujú štyri veľké politické skupiny tohto parlamentu. Eh, bola by som rada, keby sa boli eh, pripojili aj ďalšie politické skupiny k eh, uzneseniu. Možno sa ešte pripojia ďalší poslanci, aby bolo uznesenie silnejšie. Vieme, čo máme robiť, ale chýba politická odvaha. A tu v parlamente teraz ukazujeme, že si uvedomujeme, že na našich pleciach spočíva historická zodpovednosť. Musíme teraz prekonať naše ideologické rozdiely, aj národnostné rozdiely Musíme teraz konať v prospech všetkých európskych občanov. No a v tomto uznesení sa navrhujú e, mimoriadne opatrenia, krátko aj dlhodobé a potrebujeme všetky tieto opatrenia. Sú to mimoriadne opatrenia na záchranu životov, v podstate aj na vytvorenie záchrannej siete, ktorú potrebuje teraz veľmi veľa občanov, aby mohlo prežiť. Cieľom našej práce je teraz e, znižiť dopady krízy a vrátiť sa čo najrychlejšie k e, hospodárskej aktivite. Celá medzinárodná komunita teraz bojuje proti pandémii a bohužiaľ e, prichádzajú také rozhodnutia ako rozhodnutie prezidenta Trumpa, ktorý pozastavil financovanie Svetovej zdravotníckej organizácie. Už musíme sa nad, tý, nad týmito otázkami teraz zamýšľať sú to rozhodnutia, ktoré ovplyvnia všetky, aj európske štáty. Všetky štáty musia po tejto kríze ale e, z toho výsť silnejšie. Nemôžeme akceptovať, aby pandémia ešte prehlbila nerovnosti e, medzi e, členskými štátmi EÚ. Konvergencia je ešte stále dôležitý cieľ. A veľa občanov v súčasnosti je rozčarovaných z Európskej únie, ale to neznamená, že neveria Európe, sú ale sklamaní, lebo od nás očakávali viac. A teraz máme možnosť práve um, ukázať, že Európe sa dá veriť a že existujú princípy solidarity a spravodlivosti, že sa opierajú o realitu. Teraz to máme aj príležitosť dokázať. A Ehm, na začiatku krízy možno boli určité zaváhania aj na úrovni rady, ale parlament teraz žiada jednoznačne, aby urobili, čo majú urobiť. Čaká nás ešte obrovská práca. Chcem, aby vlády, zástupcovia vlád v rade si uvedomili, že majú ešte nejaký čas, ale nesmieme, strácať, e, nesmieme už stratiť ani minútu. Ďakujem pani predsednička Garcia Perez a teraz pán predseda Čološ. A teraz sa s ním spojíme. Pán Čološ, máte slovo.